ktorý v konečnom dôsledku potom prevalcovala sovietská moc, ale mali by sme si v každom prípade túto udalosť pripomenúť. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, K rokovaciemu poriadku, prosím. Pán Silvestris. Solo, cinque secondi nelle numerose mail che ci ha mandato per invitarci ad essere. Dostali sme maily, na základe ktorých e, sme boli informovaní.